Budeme teraz, e, máme tu prehlásenie o hlasovaní. Šiesti e, kolegovia chceli urobiť prehlásenie. Nikolás Kontis má slovo na minútu. pure la, la, la, la plenaria se volete, ma lasciate che i nostri colleghi facciano... V poriadku môžete kľudne odísť, ale prosím, e, umožnite e, vašim kolegom, aby vysvetlili svoje hlasovanie. Pán Kontes. Chcel by som len vysvetliť moje hlasovanie, pokiaľ ide o právo získať e, víza a liberalizácia vízového režimu s krajinami Západného Balkánu. Stanovisko ľavice je také, že každý rezident Európskej únie a zo sveta môže voľne sa pohybovať v rámci Európskej únie, čiže súhlasíme s liberalizáciou e, vízového režimu, pretože E, sme, e, teda hlasovali sme aj proti Kosovu. Je tu s tým spojený problém, ktorý je v protiklade s uznesením 1247 e, vyhlásenia Rady o bezpečnosti. Nejde o kroky, ktoré by posilnili stabilitu v tomto regióne. Ďakujem, pán Kondis, a slovo má pán Ernst Cornelia na minútu. L'onorevole Cornelia Ernst è presente. Cornelia Ernst je tu. Äh, ja som odovzdala môj text v písomnej forme, teda bude to písomné prehlásenie. Výborne, ďakujem pekne za tento postup. A teraz pán Milan Mon na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja budem hovoriť o správe Fajon a v mene španielskej delegácie v skupine EPP by som chcel povedať, že my sme síce hlasovali za, ale nie sme spokojní s úvodným ustanovením 2b a pozmeňujúcim návrhom 4, kde je uvedené, že komisia má viesť dialog ktorý má viesť liberalizácii pre Kosovo, ktorý má nahradiť určitý pracovný program, aby sa takto pripravovala liberalizácia víz. Je to ako dodatok k tým pracovným plánom, ktoré existujú pre Západný Balkán. Naša delegácia je toho názoru, že Kosovo, Kosovo nemôžeme porovnávať s inými štátmi Západného Balkánu. Jednoducho Kosovo nebolo uznané španielskými orgánmi, ako aj niektorými ďalšími členskými štátmi. A tu sa dostávam už na záver keďže tento pozmeňovací návrh, o ňom sa teda hlasovalo unblock spolu s ďalšími pozmeňovacími návrhmi. Nemali sme byť proti tomuto návrhu, ale chceli by sme poukázať na to, že nesúhlasíme s tým obsahom tohoto pozmeňovacieho návrhu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Milan Mon. A teraz pani Koraca Bild. Nech sa páči. Uh, Ďakujem, pán predseda. Chcela som vám jednoducho povedať, že spoločné prehlásenie je veľkým úspechom a toto treba zdôrazniť. Týmto spoločným prehlásením vysielame silné politické posolstvo na podporu liberalizáciu vízového režimu pre Západný Balkán. Je to zodpovedný postoj EPP ktorým sa naštartuje tento proces a má tým pádom právny základ, na ktorý ašpiruje táto zmluva. Vďaka EPP sme dosiahli tento politický úspech. E, politické prehlásenie v prílohe by viedlo voličov k chybám a viedlo by to k nepodloženým očakávaniam občanov týchto regiónov. Chcelo by som povedať následovné. Ja sama som zažila obsadenie Sarajeva počas roka a pol a chcela by som e, zrýchliť e, e, liberalizáciu vízového režimu pre mojich priateľov, ktorí tam žijú a teda zasadzujem sa za takéto urýchlenie. Ďakujem. Milá Anna Mária, a teraz dávam slovo nášmu kolegovi Lexovi Fritovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel vyjadriť k správe Fajon, teda k správe o ombudsmanovi. Chcel by som povedať, že ombudsman je veľmi dôležitý, zastupuje európskych občanov a v minulom roku, minulom roku ale spravil niečo, čo bolo v protiklade s tým, čo mal robiť a, dýchal, a jednoducho konal v prospech hospodárskych záujmov. Komisia e, skonštatovala e, určité problémy a Išlo tu pre všetkým prevádzkovateľov cirkusov a podľa mňa to nie je jeho úlohou, nie je jeho úlohou zasadzovať v takú, prospekt takéto malej skupiny, prevádzkovateľ cirkus, cirkusov. Podľa mňa e, je dôležité myslieť na e, väčšinu ľudí, ktorí sa to netýka. Myslím si, že tá jeho činnosť v tejto oblasti nebola dobrá a preto som hlasoval proti tejto správe. Grazie, kolega. Ďakujem pekne, pán kolega. A ja by som chcel povedať, že tu chcem privítať delegáciu, delegáciu poslancov z kanadského parlamentu. Sú tu zástupcovia kanadskej misie pri Európskej únii. Usadili sa na tribúne pre návštevníkov diplomatov